útokom. A teraz v mene rady poprosím, aby sa vyjadril pán Nikola Šmíd. Nech sa páči. Monsieur le Président, Pán predseda, dámy a páni poslanci, piatok 26. júna bol akýmsi čiernym dňom, ktorý bol poznačený viacerými teroristickými útokmi Tri krajiny boli zasiahnuté viac menej skoro v každej v tej istej chvíli Francúzsko, Kuwait a Tunisko. Tieto atentáty nám opätovne pripomenuli tento nízky e, charakter e, terorizmu a hlavne tých, ktorí si objednávajú tieto útoky a potom ich aj realizujú. My musíme byť e, solidárni a musíme rázne proti tomu zakročiť. Rada jasne oznámila, že je potrebné posilniť našu činnosť proti tejto teroristickej hrozbe. Tento boj proti terorizmu predstavuje pre naše spoločnosti, ktoré sú otvorené a demokratické, jeden z najdôležitejších výziev, ako aj jednu z naj väčších priorit. A naše predsedníctvo si z tohto urobí jedno zo svojich eh, hlavných víziev. Opierame sa o práce, ktoré začali naši predchodcovia. Eh, Zohľadneme eh, všetky vonkajšie či vnútorné aspekty bezpečnosti v rámci tohto boja. Luxemburské predsedníctvo sa zasadzuje a bude zasadzovať za to, aby Európska únia postupovala koherentne v rámci boja proti terorizmu, ktorá ktorý pokrýva tak vnútorné, ako aj vonkajšie aspekty bezpečnosti. Spoločná plodná spolupráca, ktorá bola nastolná medzi členskými štátmi, komisiou, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a medzi koordinátormi Európskej únie, umožnili to, že máme také nástroje, ako je Europol, Eurojust, Tax a Sepol. Je potrebné týmto nástrojom poskytnúť dostatočné finančné prostriedky ktoré sú potrebné pre ich činnosť. Pokiaľ ide o atentát spáchaný v januári v Paríži, hlavy štátov a vlád prijali 12. februára spoločné vyhlásenie, ktoré sa opieralo o tri piliere. Zabezpečiť bezpečnosť občanov, predchádzať radikalizácii a ochraňovať naše hodnoty a nakoniec spolupracovať aj s partnermi na medzinárodnej úrovni. Koordinátori Európskej únie, pokiaľ ide o boj s terorizmom, predložili rade, ako aj samitu úplnú správu o implementácii týchto opatrení. 28. apríla Európska komisia prijala Európsky program v oblasti bezpečnosti. Včera sme o ňom diskutovali. Boj proti terorizmu je jeden z hlavných, jednou z hlavných priorít tohto programu bol zdôraznený spoločný front boj proti terorizmu a naše aktivity by mali sa konať takisto v tomto medzinárodnom meritku. E, Rada pre zahraničné veci 9. februára prijala závery, pokiaľ ide o boj proti terorizmu, na základe ktorých sa majú konkrétne posilniť spolupráca s krajinami Severnej Afriky, Blízkeho východu, ako aj Perského zálivu, či s Turkou Tureckom a balkánskymi krajinami. Niektoré projekty boli posilnené, pokiaľ ide o kapacity boju proti terorizmu. Všetky tieto opatrenia boli schválené. V Libii a v Turecku už boli vykonané prvé kroky. Pokiaľ ide boj proti terorizmu, zástupcovia tejto oblasti na európskej úrovni sa odobrali do Tuniska a vysoká predstaviteľka EÚ predložila tuniskému premiérovi celý rad e, opatrení, ktoré by chcel podporiť. E, Task Force, e, ktoré sa týka strategickej spolupráce, bol vytvorený, snaží sa šíriť osvetu, ako aj komunikovať s arabským svetom. Musíme tiež pokračovať, a to aktívne, v spolupráci s spojeným s OSN, s NATO a s ďalšími medzinárodnými organizáciami, ako aj spolupracovať na bilaterálnej úrovni s hlavnými partnermi, ako sú napríklad Spojené štáty americké. 16. júna eh, jednotlivé členské štáty navrhl, eh, spomenuli, že boli dosiahnuté počas posledných mesiacov hmatateľné pokrok, hmatateľný pokrok, tak ako aj e, s našimi partnerskými krajinami. Ako je to potom možné, že mladí v našich krajinách, ktorí študovali na našich školách, sú pritiahnutí týmito turistickými e, sieťami, ktoré hlásajú doteraz nevydané násilie. Je potrebné pracovať viacej do hĺbky a to na viacerých úrovniach v rámci vzdelávania, integrácie, presadzovania našich hodnot a za týmto účelom e, excelenčné centrum by malo byť vytvorené. Dlhšie opatrenia boli prijaté, ako je napríklad posilnenie aplikovanie šengenského priestoru, ďalej e, dokladov a, a doklady a osoby na šengenských hraniciach by mali byť systemickejšie e, prehľadávané, e, aby sme mohli prehodnotiť to eventuálne riziko No, um, praktický manuál v rámci Schengenu bol aktualizovaný takisto. Jednotka, ktorá by mala hlásiť na internete o riziko, bola vytvorená k 1. júlu a v rámci Europolu bolo potrebné urychliť a zabezpečiť finančné prostriedky a tiež zintenzívniť spoluprácu s príslušnými aktérmi. Dopad teroristickej propagandy a tak aj extremistickej eh, eh, násilnej propagandy eh, na internete je veľmi ehm, mohutný. A toto je jedna z našich priorít. Rada by mala čo najrychlejšie prijať rozhodnutia, pokiaľ ide o rozhodnutie pokiaľ ide o dodatočný protokol dohovoru OSN ohľadom predchádzania terorizmu, ktorý vytvorí podmienky preto, aby e, títo teroristi sa mohli hýbať v rámci nášho priestoru. Pokiaľ ide o vonkajšiu alebo externú úroveň, naše partnerstva by mali byť posilnené. Musíme pomáhať týmto krajinám, aby e, bojovali takisto aj proti sociálnym príčinám terorizmu, ako je nezamestnanosť mladých, ktorý častokrát spôsobuje, ktorých častokrát spôsobuje frustráciu a e, častokrát napomáha rekrutovaniu nových e, teroristov. Tunisko je žiaľ Bohu jeden z príkladov, čo sa môže stať. Luxemburské predsedníctvo bude aplikovať e, a nasadzovať sa aktívne e, za toto všetko. Zajt, budúci týždeň predložíme novú Eh, dohodu o spolupráce s krajinami Magrebu, pokiaľ ide o mladých ich zamestnanosť, pretože myslím, že to sú tie korene, ktorým sa musíme venovať, tým príčinám. Sú to tí mladí, ktorí častokrát sú pokúšaní týmto teroristickým dobrodružstvom, či už ide o Sýriu alebo o iné krajiny. Dámy a páni poslanci, chcel by som teraz eh, sa vrátiť k otázke radikalizácie rýchlosťou, ak tento eh, fenomén sa šíri, je naozaj znepokojivý, pretože v niektorých prípadoch mladí sa zradikalizujú za veľmi krátky čas, možno len za dva mesiace, dva. A my 19. Eh, a 20. oktobra tohto roku chceme zorganizovať konferenciu na tému opätovného začlenenia eh, väzňov, keď sa dostanú z väznice týchto mladých teroristov, ktorí sú pripravení konať pokiaľ ide o zaobchádzanie s zahraničnými bojovnícami, ktorí sa vrátia do našej spoločnosti, to je ďalší z našich problémov, ktorý musíme ošetriť. Pani komisárka už pristúpila k presmerovaniu finančných prostriedkov s tým, že sa zakomponuje aj boj proti terorizmu do sektora spravodlivosti v rámci tohto roku. Musíme získať tieto prostriedky, aby sme mohli bojovať proti terorizmu aj na internete, na web stránkach, aby sme zabránili propagande eh, terorizmu na sieti medzi týmito mladými. Musíme vysielať také signály, ktoré by čelili tejto teroristickej propagande a musíme spustiť eh, hm, zosúladenú kampaň proti eh, tomuto terorizmu. Pokiaľ ide takisto aj o otázku strelných zbraní a nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraniami. Musíme sa snažiť zdvojnásobiť naše snahy, pokiaľ ide o mm, boj proti nimi zajtra. Ministri e, mm, spravodlivosti a vnútorných záležitostí sa stretnú v Luxemburgu a budú sa venovať o, o, práve tejto otázke, aj pokiaľ ide o oblasť e, spravodajských služieb a policajných e, Eh, oddielov. Eh, dámy a pani poslanci, pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť, my musíme eh, počas obdobia 2015-2020 urobiť z tohto prioritu nielen počas luxemburského predsedníctva, ale aj neskôr vybaviť Európsku úniu aktívnymi a dostatočnými prostriedkami na tento boj. Musíme sa venovať hlbokým príčinám tejto pliagy. Avšak nezabudnime na tých, ktorí vedú túto teroristickú vojnu proti našim občanom, proti našim štátom, ktorí sa snažia oslabiť naše demokratické štáty a naše hodnoty. Tieto naše demokracie sú o to silnejšie, keď budeme sa snažiť čo najviac dohliadať aby boli presadzované naše hodnoty, ktoré by mali zostať tým ústredným pojitkom. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz odozvám slovo pánovi komisárovi Dimitrisovi Avramopoulosovi. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, vážené poslankyne, Otrasné útoky z 26. júna vo Francúzsku, v Tunisku, v Kovajte, ako aj v Somálsku, ukazujú raz opäť brutalitu a neludskosť terorizmu. V prvom rade chcem v mene komisie vyjadriť sústrasť rodinám obetí. A chcem vyjadriť našu morálnu podporu a, sú, a sústrasť s dotknutými krajinami v Európe aj mimo Európy. Chcem odsúdiť tieto teroristické činy najsilnejšími slovami a chcem potvrdiť naše odhodlanie kolektívne sa vysporiadať s touto hrozbou. Musíme poskytnúť občanom bezpečnosť, pričom zachováme svoje hodnoty. Samozrejme, neustále stojíme pred rozvíjajúcimi sa hrozbami, vyvíjajúcimi sa hrozbami a počty obetí tohto ročných útokov nám pripomínajú túto realitu. Vyšetrovania ešte pokračujú, riadia ich príslušné národné orgány. Dostupná informácia, dostupné informácie naznačujú, že tieto zverstva spáchané v SUS, vo Francúzsku a v Kovajte majú eh, v sebe známky Mm, odpornej netolerancie. Ich cieľom je vniesť strach. Je tiež relevantné poznamenať, že teroristi sa zameriavajú na tzv. meké ciele, náboženské budovy alebo rezorty cestovného ruchu. Vážené poslankyne a poslanci, ako viete, táto komisia veľmi úzko spolupracuje s členskými štátmi na tom, aby sa identifikovali oblasti, v ktorých Európska únia môže naozaj zásadne prispieť v boji proti terorizmu a radikalizácii. Veľmi úzko sme spolupracovali s členskými štátmi na posilnení našich kapacít vyrovnať sa s touto hrozbou. V apríli komisia predložila Európsku agendu pre bezpečnosť. Táto agenda kladie terorizmus e, veľmi vysoko medzi budúce priority. Obsahuje koncepciu bezpečnosti, ktorá zahrňa právny štát a základné práva. Agenda stanovuje niekoľko aktivít e, proti hrozbe, ktorú predstavuje terorizmus Začali sme intenzívne pracovať na ich implementácii. Teraz by som sa chcel zamerať na prebiehajúcu prácu, ktorá má vysokú politickú a praktickú, e, ktorá má veľmi vysoký politický a praktický význam. Poprvé, prevencia radikalizácie zostáva zásadnou. Radikalizácia a ten, táto, toto centrum excelentnosti e, v e, posilní povedomia o radikalizácii začne fungovať v septembri a bude ďalej pracovať celý tento prvok prevencie a tejto protiteroristickej politiky na úrovni EÚ považujem za kľúčový. Po druhé, od 1. júla bola vytvorená v Europole eh, internetová jednotka, ktorá začne plne fungovať do 12 mesiacov. Táto eh, jednotka má identifikovať teroristický materiál v rôznych jazykoch a má pomôcť zabezpečiť rýchle odstranenie týchto materiálov. Po tretie, do konca roka komisia formálne spustí fórum na úrovni EÚ spolu s internetovým priemyslom a tým pádom budeme môcť diskutovať o tom, ako znížiť dostupnosť teroristického materiálu online a ako e, postupovať proti teroristickej propagande na internete a na sociálnych sieťach. Prvý workshop v rámci tohto fóra bude 24. júla, kde budú experti z odvetvia ako aj z komunity orgánov činných trestom konaní. Po štvrté, ochrana vonkajších hraníc je kľúčová e, s cieľom podpory členské štáty pri realizácii e, cieľených posilnených hraničných kontrol e, sa vyzývajú členské štáty k širšej spolupráci Eh, na vypracovaní prvého súboru spoločných rizikových indikátorov Európa, Frontex, e, Europol a Frontex pomáhajú členským štátom pri implementácii a práve sme revidovali príručku pre pohraničných eh, pre pohraničnú stráž. V rámci stratégie eh, riadenia celého rizika sa pokračuje v spolupráci, by sa odhadlili aj podozrivé pohyby tovarov. Po piaté, odsledovať a prerušiť financovanie terorizmu. Pracujeme na posilnení spolupráce medzi jednotkami finančných spravodajských služieb. Chcem tiež vyzvihnúť, že nedávno prijatá smernica proti praniu špinových peňazí E, zlepšuje naše možnosti bojovať proti teroristickému financovaniu, proti financovaniu terorizmu. A po šesté, e, agenda bezpečnosti. Musíme tiež lepšie chrániť svojich občanov a kritickú infraštruktúru pred teroristickými hrozbami. Sem patria aj praktické nástroje, napríklad e, ako ten usmerňujúci materiál, ktorý u nás vypracovali pracovníci, e, pokiaľ ide o zameranie na tie meké ciele. Posilňujeme Európsky program ochrany kritickej infraštruktúry, ktorý pomôže predísť útokom, zlepší sa pripravenosť a reakcia na e, nehody. Po siedme, Civilná letecká doprava ostáva preferovaným cieľom teroristov. Komisia naďalej pracuje na zvýšení bezpečnosti v civilnej leteckej doprave. Pripravuje sa spoločný proces s členskými štátmi na to, aby sa posúdilo riziko zo zón konfliktu a aby sa potvorilo vydávanie odporúčaní pre letecké spoločnosti a verejnosť. Po 8. Teraz by som spomenul EU PNR, čo je dôležitý prvok našej bezpečnostnej agendy. Chcem vyjadriť svoju ďaku parlamentu za vaše úsilie pri naplnení legislatívy EÚ o PNR. Som presvedčený, že všetci môžeme naďalej spolupracovať tak konštruktívne, aby zákonodarcovia sa dohodli na texte, ktorý bude rešpektovať najvyšší štandard ochrany údajov a zároveň bude efektívny. 9. Nedávne útoky ilustrujú potrebu lepšej medzinárodnej koordinácie a spolupráce útoky v Tunisku, tento útok v Tunisku bol extrémne brutálny, symbolický, zameral sa na cestovný ruch, čo je veľmi dôležitý hospodársky sektor tejto krajiny. Bol to útok na pohostinnosť Tuniska a na dlhodobé priateľské vzťahy s Európou. Musíme stať bok po boku našim tuniským partnerom. Musíme preukázať solidaritu. Zvýšenie ich bezpečnosti tiež prispeje k posilneniu našej bezpečnosti. Po útokoch Muzubado som cestoval do Tuniska a diskutoval som s partnermi o tom, ako by Európska únia mohla podporiť ich úsilie. Musíme spolupracovať na vymýtení hlavných príčin radikálneho terorizmu, zabrániť e, teroristom v cestovaní a musíme vybudovať takéto kapacity v boji proti terorizmu. Vážené poslankyne a poslanci, intenzívne sme za posledných 6 mesiacov pracovali a dosiahli sme dobrý pokrok v mnohých oblastiach. Avšak Nedávne útoky nám pripomínajú, že ešte je toho veľa, čo treba urobiť. Dlžíme to obetiam, dlžíme to našim občanom a našim partnerom. A preto pokračujme s odhodlaním, násadením v našom spoločnom úsilí proti terorizmu a proti radikalizácii. Ďakujem veľmi pekne. Evcharisto. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz e, dostanú slovo zastupcovia politických skupín. Ako prvý v mene EPP. Ako prvá pani Holmajer, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, vítam predsedníctvo rady a pána komisára, kolegyňa, kolegovia. Nedávne teroristické útoky nám ukázali, že naše slobodné spoločnosti sú zraniteľné. Ukázali nám aj to, že v bezprostrednej, bezprostrednom susedstve na Blízkom východe smerom k africkému kontinentu ešte nikdy nebolo toľko nepokoja, toľko uh, brutality ako dnes a preto je nevyhnutné, aby sme na jednej strane partnerov, ktorí sú ochotní s nami spolupracovať, aby sme im pomohli bojovať proti teroristom priamo na mieste, aby sme sa pokúsili, a ja veľmi vítam, čo povedal komisár, čo povedalo predsedníctvo rady, vítam to, že treba sa veľmi vážne venovať téme bezpečnosti veľmi dôsledne. To znamená, že musíme prijať aj opatrenia, o ktorých by sme si možno prijali, že by sme ich nemuseli prijať, ale v dnešnej dobe je to jednoducho nevyhnutné, aby sme dali našim občanom patričnú ochranu. Dôležitou súčasťou je nový nástroj, to je ten systém PNR, ktorý treba uplatniť účinne a zmysluplne aby sa e, uplatňoval v celej Európe, aj cezhraničné, možno aj v spolupráci s tretími krajinami. Aby to fungovalo, potrebujeme aj lepšie zabezpečenie našich vonkajších hraníc, avšak musíme mať jasno aj v tom, že bude ťažké odhaliť tých spiacich agentov, o ktorých sme si mysleli možno pred 3-4 rokmi, že boli nebezpeční, potom sa prestalo s ich sledovaním, pretože Ehm, nadobudlo sa presvedčenie, že už nie sú nebezpeční. No a potom sú ľudia, ktorých nepovažujete za veľmi odlišných e, a zrazu sa z nich stanú vrahovia. Takže postupovať proti tomuto javu, alebo sa aspoň pokúsiť e, vyviezť z týchto kruhov, to považujem za veľmi zmysloplné a samozrejme rovnako treba rozbiť tie siete teroristov. Je dôležité, aby táto radikalizácia, aby tá možnosť extrémizmu E, získať si pre seba ľudí, aby e, vlastne toto bolo odbúrané. Tie siete musia byť zničené všetkými možnosťami, ktoré nám ponúka právny štát. Ďakujem pekne. V mene skupiny SAD pani poslankyňa Fajon, dve minúty. Hvala lepa, predsedujúči. Terorist... Ďakujem, pán predseda. Teroristické útoky otriasli dnes Európou, tento rok Európou. A samozrejme, treba ich odsúdiť. Musíme proti, spoločne sa postaviť proti násiliu a nenávisti za hodnoty, ktoré máme spoločné. Sloboda, rovnosť, tolerancia. Socialisti a demokrati zvýrazňujú nielen potrebu posilniť bezpečnosť, ale aj uh, odhaliť tie sociálne e, príčiny. Treba sa pozrieť na tie príčiny terorizmu v tých tretich štátoch je to chudoba, je to zvládanie konfliktov a je nesprávne povedať, že všetky teroristické činy majú náboženské pozadie. Teroristi a extrémisti stavajú najmä na nedôvere, tam, kde vznikajú stereotypy. Je to boj medzi islamom a západom a veľkou výzvou sú mladí Európania, ktorí idú do Sýrie, do Iraku a bojujú tam Takže potrebujeme zlepšiť naše programy vzdelávania a integračné programy. E, musíme mať lepšie pochopenie medzi štátmi a náboženstvami. PNR môže byť pre niektorých e, prostriedkom, ktorý naozaj potrebujeme, ale nemôžeme zavádzať opatrenia, ktoré z každého leteckého pasažiera urobia potenciálneho teroristu. Ak sa presadí v Európe strach, tak teroristi už vyhrali. Ja som presvedčená, kolegyňa a kolegovia, že našou zbraňou v boji proti terorizmu a radikalizácii a extrémizmu musí byť sloboda prejavu, dôstojnosť človeka a musí to zvyťaziť nad nenávisťou a strachom v Európe. Ďakujem v mene ECR, Charles Stenok 1,5 minúty. Vážený pán predseda, mešita v Kuvajte, fabrika vo Francúzsku a pláž v Tunisku. Zdá sa, že tieto tri miesta len veľmi málo spája, ale po tých strašných útokoch z 26. júna budú navždy e, neslavne spojené. Všetci títo páchatelia teroristických útokov boli tiež prepojení s ISIS, e, pokiaľ ide o jeho jedovatú e, ideológiu. Po jednom roku eh, od vzniku ISIS sa zdávajú byť nejakým stálym prvkom na mape Blízkeho východu. V rovnaký deň, eh, eh, ako sa oslavovalo oslobodenie Kobáne, sa stal jeden z najväčších útokov, kde bolo viac než 250 civilistov zabitých, popravených a mnohí boli ženy a deti Zdá sa, že ISIS eh, si eh, vytvára eh, pevné teritorium v Iraku, v Syrii a zdá sa, že si zvykáme na to pochopenie, že teda že tu bola Al-Qaida, ale teraz je tu ešte brutálnejšia, brutálnejší model kultu smrti ISIS a tie útoky naozaj vychádzajú z náboženských presvedčení eh, proti etnickým menšinám a oni skôr útočia tých, na týchto ľudí, než na štáty. Treba urobiť v Európskej únii viac, aby sme zabezpečili to, že naše spoločnosti budú obozretné a že pre, budú predchádzať radikalizácii a náboru nových ľudí. Musíme tiež posilniť domáce opatrenia bezpečnosti, ako je napríklad PNR v letickej doprave a lepšie monitorovanie teroristických aktivít na internete, ale v končnom dôsledku musíme tiež bojovať proti e, tomu odpornému ISIS všade, e, najmä v Syraku, e, v Iraku, Syrii a Líbii. Ďakujem pekne. Pán Tenok. Ďakujem pekne. Pán Jakovčič vám chce položiť otázku. Nech sa páči, pán Jakovčič. Ďakujem, že ste akceptovali modrú kartu. Chcem sa vás spýtať, či súhlasíte so mnou, že jednou z krajín, ktorá je vo veľmi zlej situácii, je Bosna a Hercegovina, kde máme veľký počet moslimov ktorí sú často cieľom teroristických útokov. Súhlasíte so mnou, že Európska únia by mala byť veľmi citlivá, pokiaľ ide o situáciu v Bosne a Hercegovine, že mala pomôcť bezpečnostným agentúram. Áno, ďakujem za túto otázku. Ako niekto, kto má veľký záujem o západný Balkán, ja som sledoval udalosti veľmi pozorne vo všetkých e, krajinách západného Balkánu, osobitne napríklad v Kosove, v Albánsku, v Macedónsku, v Bosne a Hercegovine je tu naozaj závažný problém radikalizácie. No možno je to niekoľko stoviek, ktorí bojujú e, v Iraku a Sýrii za ISIS. Je to, problém, je to závež, závažný problém, berie to vážne na to. Treba spraviť všetko v prospech toho, aby sme zabránili týmto aktivitám. Ďakujeme pekne. A teraz v mene mm, Alde má slovo Fernando Maura Barandiaran. No, na dve minúty, prosím. Pán predseda, Atentáty 26. júna v Tunísku spôsobili viac ako 60, smrť viac ako 60 ľudí. Európsky občania boli e, na tunískych plážach zmasakrovaní. E, k tejto vlne nenavisti a radikalizácie, ako sme kedy to teraz nezažili, e, sa pripája to, že momentálne sme v takej situácii, že to akceptujeme ako niečo bežné a vieme veľmi dobre, že opätovne silne môžu zasiahnuť hlavne v takých krajinách ako Tunisko, ktorí keď sa snažili pokročiť e, vpred na ceste demokracie, tak radikalizačné prúdy sa snažia toto podkopať stabilitu novovytvorenú tejto krajiny. E, už aj v, tu v EP sme hovorili, že situácia na severe na Afriky by mala byť prioritou našej zahraničnej politike si, začíname si uvedomovať, aké je veľmi dôležité to, aby Európska únia so všetkými svojimi e, e, snahami sa e, zapojila čo najaktívnejšie do boja proti terorizmu a pomohla krajinám ako je Alžírsko, Maroko alebo Tunisko. Vypočujte si mnohé vyjadrenia počas tejto diskusie na túto tému. Čo sme urobili, aký cieľ sme dosiahli, čo sa zmenilo v politickej alebo v ekonomickej či finančnej pomoci. To nie je dostatočné. Eh, z môjho miesta by som chcel zdôrazniť, že je to naozaj naliehavé, naliehavé a že by sme sa mali aktívnejšie eh, venovať tomuto boju. Nie len slovami. Mali by sme urobiť všetko preto, aby naše hranice na severe eh, s krajinami na severe Afriky boli oveľa stabilnejšie, aby sme neohrozili krajiny na juhu. Európy. Tunisko ktoré je islamskou krajinou, sa na nás obracia. Obracia sa na eh, Európsku úniu. Musíme sa rozhodnúť a spoločne konať tak, aby sme zabezpečili bezpečnosť na našich hraniciach. Nemôžeme eh, už urobiť viacej eh, ale dá sa pomôcť týmto krajinám, ktorí zatiaľ čakajú na našu pomoc, pretože ak nič neurobíme, tak opätovne sa tam dostaneme neskoro. Ďakujem pekne. A teraz e, v mene GUE má slovo pani Cornelia Ernst. 1,5 minúty, prosím. Ďakujem pekne. Hrozné dni ostatných týždňov e, nás veľmi znepokojujú ale ako často sme to už hovorili, koľko diskusí sme uskutočnili a vlastne v skutku sa nič nezmenilo. Tieto odpovede hovorili viac zbraní, viac e, negatívneho nátlaku. Ale nikdy sme si nepoložili otázku, ako možno v takých krajinách, kde e, sa realizuje teroriz, terorizmus, ako vôbec niekto môže podporovať terorizmus a ako tomu zabrániť, ako to zakáziť, aby sa táto podpora poskytovala. Ja stále myslím na to, keď sme teda boli v Iraku a vznikla otázka, prečo je ISIS taký úspešný, no pretože takisto ho podporuje obyvateľstvo. Na to nikdy nezabudneme. Raz som to už povedal, ako nám z tých výskup. Nepotrebujeme zbranie, ale podporujeme podporu, podporu na zmierenie so sunitmi, teda e, medzi obyvateľstvom No v prospech toho nič nerobíme. Musíme otvorene diskutovať o príčinách, prečo mladí ľudia, iní, nejde tu iba mladých ľudí, majú ideály eh, súvisiace s teroristickými aktivitami. Niečo teda nie je v poriadku, keď tam vycestujú mladí ľudia a podielajú sa na takýchto aktivitách. Musíme o tom vážne hovoriť, musíme si položiť otázku, kde sú naše deficity, čo môžeme urobiť No systém eh, PNR nám nepomôže ani kúsoček, ani milimetre. Ja si myslím, že tam by sme nemali plitvať našimi silami. Ďakujem pekne. A teraz mene e FDD má slovo pán Natal na 3 minúty, prosím. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, ja hovorím, že príde ďalší eh, tento teroristický útok a naozaj došlo napríklad eh, k masakre eh, v tuniskom rezorte, k útoku v Kuvajte. No čo majú spoločné tieto útoky? Ja musím povedať, že je to politicky nesprávne, ale jednoduchou skutočnosťou je to, že majú niečo spoločné a to je to, že konajú v mene islámu. A ja počujem, ľudí v mojej krajine hovoria, že to je, e, že je to opačne, že nemajú nič spoločné s islámom. Je to teda extrémne nebezpečné. Títo teror, títo teroristi, ktorí konajú tieto zverstva v mene islámu, to predsa nemá nič spoločné s islámom. Je to presne tak, ako inkvizícia nemala nič spoločné s katolíckou církvou. Čiže keď máme dočenia s radikálnym islamizmom, musíme mať odvahu pomenovať zdroj. Nie je to iba chudoba alebo slabé vzdelanie. Je to jednoducho interpretácia, iná interpretácia Koránu a my e, vlastne niekedy mnohé podporujeme tým, že sme slepí voči nenávisti, voči ženám napríklad. A tým potrebujeme extrémistov za výmenu napríklad za ropu No napríklad, e, ak zoberieme Katar alebo Saudskú Arábiu, musíme povedať, čo je dosť, je dosť. Ak tak neurobíme, obávam sa, že dôjde ku zrážke civilizácie. A táto zrážka bude, nebude sa kontro, e, skoncentrovať iba povedzme na Blízky východ, <laughs> ale bude to takisto na uliciach Európy. My sme politici, dámy a páni, a našou povinnosťou je zasadiť sa za lepšiu spoločnosť. A e, ja si myslím, e, že je to spoločnosť, ktorej by nemali prenesl, prenesl, prenasledovať napríklad homosexuálov a podobne. Kresťania a muslimy sú podobní. Ak sa toho nezastaneme, tak sa bude história na nás dívať ako na takých, ktorí e, zlíhali. Že sme že sme podporovali niečo, čo nebolo slobodné. My musíme konať v prospech našich detí. Ďakujem. Teraz má slovo pán Mario Borgecio. Ďakujem pekne, pán predseda. Musíme sa vážne zamyslieť nad bojom proti islamskom terorizmu, pretože zatiaľ to je veľmi zmetočné a veľmi nekoherentné. Iba málo opatrení bolo prijatých. Na rade sa hovorí len o prepojení medzi terorizmom a nezákonným pristahovalstvom. Avšak pán predseda Eurojust uznáva, že Eh, tento obchod eh, s nezákonnými pristahovalcami vlastne slúži na financovanie ISIS, eh, islamského štátu v strede Európy. Sú tu síce náboženské príčiny, ale aj legitimizácia mm, terorizmu E, toto všetko je spojené s ďalšími aspektami, avšak žiadne opatrenie nie sú e, prijaté. Uzatvárať, uzatvoriť všetky fundamentalistické e, mešity, tak u nás, ako sa to stalo aj v Tunise, a bojovať proti homofóbii, to nie je všetko. Niekoľko, niekoľko hodín po týchto vážnych atentátoch som hovorila s ľuďmi, ktorí boli prítomní pri tomto útokom. Avšak nikto nehovoril o homofóbii, ale e, Myslím si, že e, toto sú práve tie slova, ktoré častokrát e, slúžia osočovaniu islamu. Častokrát sa snažíme aj očierňovať všetkých a ešte šíriť aj obavy a strach na našom kontinente aj eh, politickí činiteľi, aby si mali uvedomiť, eh, že tieto atentáty môžu byť spáchané aj na našom území. Mám obavy z toho, že šaria môže byť eh, rozšírená po celom kontinente, po celej Európe. Európa, zobuď sa. Ďakujem pekne, pán Ďakujem. Pán predseda, minimálne tri príčiny terorizmu závisia od nás. Prvá to je deštrukcia alebo snaha o zničenie tohto laického režimu, ktorý je síce autoritatívny, ale zabraňuje pokroku islamského radikalizmu Líbia, Irak alebo Sýria. E, Toto e, sa všetko urobilo diplomatickou manipuláciou, destrukčnou e, vojnou, polutovahdiahodným blokáciou, ktoré vôbec neodstránili príčiny. Po druhé, neuznávanie agresívneho aspektu náboženstva, ktorý tu mnohí e, prívrženci tejto sekty e, hlásajú, ktorí si myslia, že vojna vlastne je legitímnym nástrojom na šírenie ich e, spoločenstva a proti neveriacím, proti samotným spoluobčanom všetky nástroje sú správne, dokonca aj tie najkrutejšie. A po tretie, moslimské krajiny, e, kde sú mnohí mladí, ktorí sú e, nielen moslimské krajiny, ale naše krajiny, kde mnohí moslimovia už stratili svoje, svoje ideály a nemajú iný cieľ ako e, šírenie týchto názorov. Mali by sme urobiť niečo preto, aby sme im ukázali, aké sú ozajstné hodnoty v minulosti. Európsky lídry síce nie sú všetci teroristi, ale častokrát e, ako keby nevedomo konali. Ďakujem. Mm, e, merci beaucoup, monsieur. E, deputy... A teraz má slovo pani Roberta Mecola. Európa a svet boli už eh, určitý eh, čas v tieni terorizmu. Je presne 10 rokov od strašných teroristických útokov v Londýne, niekoľko mesiacov od Charlie Hebdo a eh, niekoľko týždňov od strelby v Charlestone v USA. O, o chvíľu budú vo, teda budú hm, voľby, ale nestačí len uh, to sledovať. Musíme zasať terorizmus všade, kde sa deje. <sighs> Denne, uh, teda v ten jeden deň eh, zahynulo uh, množstvo ľudí vo Francúzsku, v Tunisku, v Kovajte a treba bojovať proti tomuto extrémizmu, terorizmu. Opäť to vyzdvihuje to, že maska teroru nepozná uh, náboženstvo a hranice, používa iba náboženstvo ako e, zamienku na tieto odporné útoky. E, všetko to bolo prepojené e, s islamským štátom. Toto je kult smrti, ktorý zodpovedá za nekonečný prúd bez význam, za nezmyselného násilia. Nemá to zmysel pre islamské náboženstvo, alebo nie je to útok proti štátu. Chceme podporiť obete v Tunisku, ktoré bolo vlastne pôvodom arabskej e, jary, je teraz stav núdze. Al-Shabaab a Boko Haram naďalej e, ka- takmer každodenne útočia Somálsku v Nigérii. Treba zabezpečiť, aby tie bezpečnostné opatrenia, ktoré tu máme, chránili všetkých občanov a aby sa riadne implementovali. E, je na čase, aby sme sa pohli vpred v takomto anti, ta, pakte proti teroru v EÚ. Potrebujeme na to legislatívu vrátanie PNR. E, nenechajme teroristov zvyťaziť. Vyšlime silný odkaz z tohto parlamentu, že sa nenecháme zastrašiť a že tieto útoky slúžia iba na posilnenie nášho odhodlania. Ďakujem. Ďakujem. Akceptujete modrú kartu pána Lebretona. Hey, Monsieur Lebreton. Pán Lebreton. Take a please.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 Merci, cher collègue. Ďakujem, drahá kolegyňa, za to, že ste akceptovali túto modrú kartu. Vy ste hovorili, keď ste citovali príklad e, atentátov v Francúzsku a v Tunísku, že je potrebné sa postaviť proti terorizmu alebo uzavrieť dohodu proti terorizmu. Ale mimo e, tých konkrétnych prípadov PNR, ktorý ste spomenuli, vlastne nenavrhujete nič konkrétne. Takže to, ma, to mi trošku vadí, pretože e, nevidím, či PNR naozaj bude efektívny ako ako eh, systém boja proti terorizmu. Nie je to ešte vôbec adaptované na tieto prostriedky. Čo vidíte? Aké ďalšie možnosti boja proti terorizmu? Ďakujem. Nemôžem súhlasiť s tým, že tie opatrenia, ktoré boli navrhnuté v PNR, sa nedajú využiť ako nástroj proti tým, ktorí ohrozujú našu bezpečnosť. A diskutujeme o mnohých opatreniach v tejto súvislosti, ktoré by sme ako parlament eh, chceli v nadchádzajúcej dobe eh, prijať a Máme tu aj e, potrebu koordinátora e, v boji proti terorizmu. Viac právomocí musí mať e, Europol, aby sa zabezpečila spolupráca medzi policajnými operáciami v našich krajinách. E, dá sa toho urobiť veľa, ale musíme sa najprv shodnúť my ako inštitúcie. Ďakujem. A teraz odozdávam slovo pani poslankyni Silvi Guillaume. Jedna minúta a pol. Izer, Tunisko, Kuwait, Somálsko. Za niekoľko dní teroristi zautočili. Tieto akcie boli skoordinované a tento hrôza bola ešte aj ich následnosťou znásobená. Pred týmto rizikom musíme urobiť, musíme sa pozrieť na tu predchádzajúce útoky, musíme zabrziť psychoze, musíme bojovať na medzinárodnej úrovni proti tomuto, pretože vyriešenie jedine týchto v rámci tohto boja môže byť zabezpečené len keď sa spojíme dokopy zohľadniť geopolitické, sociálne a politické aspekty. Potrebujeme globálne riešenie. Áno, e, súčasná kríza sa vyvíja a máme k dispozícii e, nedostatočné nástroje v rámci súdnej a policajnej e, ochrany. Potrebujeme naozaj nástroje, ktoré by boli adaptované na tento teroristický džihad, pokiaľ ide napríklad o ich šírenie na web stránkach. Áno, potrebujeme boj proti finančným tokom celkom, ktoré eh, mm, živia tieto eh, teroristické útoky. Potrebujú naozaj nástroje, či existujúce ďalšie, ktoré by zabránili džihadistom vôbec sa hýbať v rámci Schengenu a mimo Schengenu. Avšak nemôžeme len represívnou metodou to eh, realizovať. Je potrebné naozaj aj preventívne pracovať na, v rámci boja proti terorizmu. Marginalizácia, nerovnosť, nedostatok alebo nemožnosť prístupu či k vzdelávaniu alebo k zamestnanosti. Toto sú príčiny terorizmu. Komisia vo svojom Európskom programe bezpečnosti spomenula práve vzdelávanie, účasť mladých eh, na eh, pracovnom živote. Toto sú zásadné úlohy, preto aby sme mohli predchádzať radikalizáciu. Eh, merci beaucoup, madame Dupité. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. A teraz Mark Demesmaker, jedna minúta. Ďakujem pekne 26. júna udrelo zlo v Tunisku, v Kovajte, v Nigerii. Cieľom a obeťami boli opäť nevinní veriaci alebo občania na pláži. Jednoducho nezapadali do toho obrazu o svete, ktorý majú páchatelia, ale nesmieme, sa z, e, nesmieme si zvyknúť na takéto krvi prelievanie, nesmieme otupieť. Pre ľudí v Tunisku je to obrovská dráma. v Tunisku e, vznikli zárodky arabskej jary, ale keď do krajiny nebudú prichádzať turisti, krajina stratí e, väčšinu svojich príjmov a pokrok Eh, je to jediné, čo môže fungovať proti týmto eh, šíriteľom nenávisti. Musíme nájsť možno niečo ako Marshallov plán, ktorý pomôže eh, posilniť súdržnosť v týchto krajinách. Alternatívou by bolo, mm, bola napríklad Líbia v totálnom chaose, ktorú už úplne nezvládneme. Ďakujem. Uh... Ďakujem pekne a teraz eh, pani Face à la menace terroriste, nous devons nous unir. Voči teroristickej hrozbe sa musíme eh, zjednotiť a to nielen slovami, ale aj nástrojmi a činmi, aby sme chránili svoje hodnoty aj občanov a aby sme zabranili takým činom, ktoré prežívame a ktoré úplne zmrazujú našu spoločnosť. Musíme tvrdo postupovať proti teroristom, pretože ide o silu našej demokracie. Predchádzanie radikalizácie a dohľad nad e, sieťami, ktoré sa používajú, ktoré využívajú teroristi pre ich e, morbidnú propagandu a predovšetkým adresovanú mladým a boj proti obchodu so zbraniami musí byť naša priorita. Som veľmi rada, že v tomto zmysle prehovoril aj minister, ktorý tu zastupuje radu. No musíme tiež lepšie si vymeniať informácie a musíme predovšetkým urobiť e, tieto výmeny povinnými a musíme optimalizovať Europol a vytvoriť skutočné európske PNR, ktoré sa stane e, účinným nástrojom. Musíme tiež e, stanoviť, že výstrahy, ktoré sa budú týkať označovania osôb, ktoré sú podozrivé z terorizmu, budú tiež e, povinné. Ide o bezpečnosť našich občanov a naši občania potom volajú. Ďakujem. Teraz na dve minúty, nech sa páči ďalší. Ďakujem, pán predseda. Je to naozaj e, hrozivé a nemusíme sa ďaleko do minulosti pozrieť, aby sme e, vnímali hlboké zmeny našej spoločnosti Tunisko, Francúzsko, zase Francúzsko a kovať ja som z mesta Graz v Rakúsku, kde pred troma týždňami tiež e, nastal atentát, kde bolo 3 mŕtvi a 40 zranených a nebolo jasné, či to bol e, radikálny islamista. A keď e, sa dostanete tak blízko k takým atentátu, tak e, ste osobitne ohrození. A samozrejme ste osobitne ohrození, keď my ako slobodní už roky varujeme pred tým, že radikálny islam v Európe nič nezastraší pred vykonaním atentátov. A keď už roky hovoríme, že radikálny islam je už v strede našej spoločnosti, a keď počujeme a čítame médiách od e, jednotlivých zodpovedných politikov, že sú to všetko e, e, jednotliví atentátnici, ktorí konajú na vlastnú peď a aspoň vidíme teraz, že už máme dočinenie celou armádou jednotlivých atentátnikov a vidíme, že keď chcete uh, cieľene prinašať nových utečencov, atentátnikov do Európy. Je tu nová cesta cez Bulharsko s falšovanými pásmy a e, ďalšia e, bitka e, už bude v Európe a keď teraz privážajú týchto teroristov kvôli zlyhaniu vlády v Európe, tak budeme sa musieť ďalšie roky zaoberať s touto hrozbou. Deputy uh, Jared Button, two minutes, I'm sorry. Ďakujem, pán Button. Uh, dve minúty. Nech sa páči. Môj kolega Paul Nato povedal pred pár minutami mnohé z vecí, ktoré ja som chcel povedať a s ktorými úplne súhlasím. Hrozba, ktorú máme na západe, nielen na západe, je hrozba fundamentalistického islamu. Teroristi a extrémisti majú všetci jednu spoločnú vec, oni všetci čítajú jednu a tú istú knihu, volá sa Korán a e, ona obsahuje e, také výzvy, ako že e, vrazíte nevriacich, kde ich nájdete a bojujete s nimi a terorizujte ich a niektorí ľudia to berú doslova. Hovoria nám naši otcovia, že islam je náboženstvo mieru a lásky a problém je, že je to v skutočnosti rozporuplný myšmaš nezmyslov Problém je, že extrémisti a fundamentalisti si e, vyberajú tie časti, ktoré sa im páčia, aby uspokojili e, svoju krvlačnosť, aby e, oni poslúžili svojim 73 panám v raji. A západná liberálna demokracia musí E, jasne vyhlasiť, že fundamentalistický islám nemá miesto v západnej spoločnosti. Všetci prichádzame do styku každý deň s umiernenými, mieromilovnými muslimami. Oni nie sú problém, ale ich ideológia je a musíme podporiť e, umiernených proti extrémistom. Ako povedal Sun Zun je, že um, prvé miesto, kde sa vyhrá vojna, je v mysli vášho protivníka a propagandisti všetci vedia, že ak kontrolujete slova, tak kontrolujete, ako váš protivník reaguje. Väčšina eh, náboženstiev eh, pochádza z mena eh, ich zakladateľov, kresťanstvo, buddhizmus a judaizmus, ale v prípade islamu a ich boha Allaha. E, je to e, kult e, osobnosti, ale v prípade, keď sa vrátime k Mohamedanstvu, tak je to kult Mohameda a títo ľudia príjmajú kult smrti. Musíme prijať také opatrenia, ktoré porazia týchto extrémistom a podporia tých eh, umiernených, ktorí chcú stať v západnej eh, demokracii a chcú žiť pod eh, zákonom šaria, tak nech idú do niektorých zo štátov, kde je to možné. A teraz pani poslankyňa Teresa Jiménez Beseril Barillo, 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Prvé slova chcem venovať obetiam. Im venujem všetku moju prácu v parlamente. Ja viem, že e, mnohí v tomto parlamente si spomínajú na terorizmus len keď dôjde k útoku alebo k teroristickému činu a potom na to zabudnú. Bohužiaľ, e, táto hrozba, ktorú sme dlho podceňovali, sa premenila na niečo tak vážne, čo tak postihuje našu spoločnosť, ktorá je vlastne po, e, vyslovene paralizovaná strachom. Cieľom je, aby sa všetci báli a tak skoncovať so slobodami. E, ne, netreba prestať cestovať do Paríža, Tunisu a do Londýna. Oni chcú jednoducho e, v nás vyvolať strach, lebo ak my preukážeme, že sa bojíme, tak oni zvíťazia. A preto vítam, že luxemburské predsedníctvo považuje boj proti terorizmu za jednu zo svojich priorít e, treba vytvoriť čo najlepšie ochranné e, mechanizmy, lebo to je najlepší spôsob e, boja proti tým, ktorí chcú zničiť naše najposvetnejšie právo, právo na život. Nie teroristom, Treba zdieľať slobodné ho, spoločné hodnoty a, tým ni, a nikdy neustúpiť pred ich hrozbami. Ja teraz e, spomínam na obete, ktoré sú potvrdením dôstojnosti všetkých Európanov a my nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdáme svojej slobody. A pripomínam tu v tomto pléne, že sloboda nesúvisí s bezpečnosťou. Ďakujem, modrá karta od poslanca Gana Doc. Sorry? Od Diany Doc, nech sa páči. Um, thank you. Um, can I... Ďakujem. Rada by som sa poďakovala poslankyni za jej slova a predovšetkým za jej prácu s obeťami terorizmu. Súhlasí so mnou, že musíme obhajovať obete terorizmu a predovšetkým zaistiť e, že predovšetkým národné vlády budú rozlišovať e, legislatívny rámec medzi tými, ktorí vykonávajú e, tieto úkony, násilné e, činy a medzi tými, ktoré nimi trpia? Samozrejme, veľmi vám ďakujem za vašu otázku. Ja si myslím, že keď už pripravujeme legislatívu a uznesenie o právach obetí terorizmu, Nikdy to nebude to isté, keď niekto e, strieľa odzadu a my v tomto parlamente e, musíme odsúdiť nielen islamský terorizmus, ale aj terorizmus ety, ktorý e, teroristickými aktivitami spôsobili mnoho obetí. My mu, nám je to veľmi jasné, ale mnohým ľuďom to ešte nie je jasné a preto to musíme všetko vysvetliť. Musíme mať legislatívu, pretože obete terorizmu sú, zastupujú celú spoločnosť. Ďakujem. Gracias. Jetzt eh, Herr Gamunete Josef Waderholzer. Eine Minute, bitte za. Teraz na jednu minútu pán Jozef eh, Weidenholzer. Ďakujem pekne. Eh, chcem využiť túto príležitosť, aby sme si pripomenuli ne, vinné obete teroristických útokov. Podľa mňa e, je to strašné a myslím si, že to nebolo posledný krát a že tieto veci sa budú stále opakovať a môžeme len e, Ehm, dúfať, že tieto intervaly môžeme predlžiť. E, tento e, nepriateľ, ktorý nás zohrazuje, je zlý nepriateľ. On sa zameral na našu civilizáciu, slobodu, e, slobodu jednotlivcov, slobodu náboženstva, mienky a spôsob nášho života. My musíme ehm, proti tomuto nepriateľovi všetkými možnými prostriedkami bojovať a to múdro, odhodlane a proaktívne. Musíme vykonať prácu na deradik radikalizácii, musíme eh, to robiť v ich prostredí, eh, musíme eh, tieto horúce kotle uhasiť a musíme nájsť spôsoby, ktoré vedú týchto ľudí k terorizmu a musíme tento boj vyhrať. Ďakujem. Timothy Kirkop, jednu minútu, nech sa páči. Pán predseda, ja súhlasím s tým, čo sa povedalo o strašných útokoch, ktoré sa dohrali v Tunisku. Myslím si, že sa dostáva teraz do pozornosti zraniteľnosť ľudí pred e, tými, ktorí sa zameriavajú na ničenie a terorizmus e, v útoky vo Francúzsku, v Tunisku a v, na iných, v e, iných miestach ukázali našu zraniteľnosť. Nemôžeme ale fungovať vo váku. Táto hrozba presahuje hranice. Je potrebné, aby sme navzájom spolupracovali v Európe, ale tiež, aby sme spolupracovali s tretími krajinami prostredníctvom globálnej bezpečnosti. A tiež potrebujeme efektívnu stratégiu, aby sme bojovali proti radikalizácii a výmene. A tiež potrebujeme výmenu informácie. Tunisko, a podobne ako iné krajiny e, v Európe, nemôže sa od od neho očakáva, že bude bojovať proti tomu samé. Potrebuje pomoc. Potrebujeme zjednotenú globálnu stratégiu na boj proti terorizmu a proti ISIS. Ďakujem pekne. A teraz pani Majte Pagazaur Tundua Ruiz. Ďakujem pekne, pán predseda. Boj proti terorizmu je e, prioritou nášho e, storočia. Hovorím to s ľútosťou, ale e, tiež aj s tým vedomím, že musíme ten zápas bojovať musíme tiež sa snažiť zlepšiť polície, fungovanie polície a súdov. Nie sú bezpečné hranice v globalizovanom svete a musíme sa zapojiť všetci na celej planéte aby každý e, občan to mal jasné. Každý občan, ktorý chce byť slobodný. E, súčasná situácia si vyžaduje odvážnych a e, istých, sebaistých lídrov a tiež potrebujeme samozrejme bezpečnosť a na to musíme konsolidovať demokracie mimo Európy. Súčasná situácia, geostrategická situácia, situácia a aliancie s lídermi, ktorí nie vždy sú demokraticky, prestane e, fungovať e, v krátkodobom horizonte a preto budete mať našu podporu, pretože spolupráca je nesmierne dôležitá. Ďakujem pekne. Teraz pani Barbara Matera. Náš nepriateľ je, je nepredvídateľný, nemá tvár, nemá miesto, nemá sídlo on sa premieta do času a do priestoru, napadol pláže, e, usadil sa v uliciach, v továrniach, rozsieva úzkosť a e, nechráni svoju krajinu, ale e, istý pojem a podľa neho náboženstvo ovláda ľudský život a neveriaci musia byť potrestaní do akej miery e, tieto e, útoky vo Francúzsku, Tunise, Somálsku a Kuvajte boli koordinované. To nie je dôležité. Dôležité je, že terorizmus sa šíri a my musíme spojiť našu energiu a venovať sa naliehavým iniciatívam. Nie je to jednoduché, som si toho plne vedomá, ale keď hovoríme o krokoch, prostredníctvom ktorých chceme bojovať proti teroristom a ich stratégii, tak my E, sa potom strácame v politických debatách a tie nikde nevedú. E, boj proti radikalizácii, proti ich propagande a financovaniu, proti financovaniu terorizmu, o tom všetko musíme častejšie hovoriť a musíme hľadať konkrétne riešenia. A na záver ešte slova Adolfa Pereza, laureáta Nobelovej ceny, ktorý povedal, že jedinou nádejou, ako poraziť terorizmus, je dodržiavanie demokratických práv, viac slobody a viac demokracie pre tieto krajiny. Ďakujem. A, a teraz e, pani Daniela Viotti, pán Daniele Dioty. Ďakujem, pán predseda. Európska únia vznikla a vytvorila sa preto, aby bola mierovou silou a aby sa postavila proti terorizmu, nenávisti a ničeniu tak na svojom území, ako aj za svojimi hranicami. Výzvy, ktoré teraz pred nami stoja, ohrozujú našu bezpečnosť a to je často chyba mnohých členských štátov a ich rozhodnutí, ich vzťahov k tretím krajinám aj v zahraničnej politike. My teraz musíme zahájiť spoločnú akciu, spoločné konanie EÚ, musíme optimalizovať svoje výdaje na bezpečnosť, zlepšiť výmenu informácií a spoluprácu, musíme zavádzať politiku pre sociálne začleňovanie a musíme bojovať proti nenávisti, pretože práve nenávisť je príčinou drám, ku ktorým došlo vo Francúzsku, v Tunisku, v Kuvajte a v Nigeri. Európska únia sa musí vymaniť e, so pozície trestajúceho a dohliadajúceho elementu. My musíme e, zabezpečiť rešpektovanie základných slobôd mužov a žien v krajinách mimo EÚ. A takisto musí byť jasné, že bezpečnosť nemôže byť dôvodom na zrušenie demokracie preto je dôležité požiadať tento parlament, aby čo najaktívnejšie podporil komisárku Mogherini, vysokú predstaviteľku pani Mogherini, a tú laickú časť jej práce, pretože to je ten najlepší spôsob boja proti terorizmu. Ďakujeme pani Vioty a teraz, a teraz Pán Miroslav Piotrovský, jednu minútu. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. E, teraz so zarazením my e, vidíme, že takýto terorizmus je bestiálny a zorganizovaný e, Vodca islamského štátu e, sám povedal, že Al-Qaida e, bola e, príliš pacifistická a on bez pardonu vraždí kresťanov, ale aj náhodných turistov, napríklad turist Tunisku, kde zahynulo viac ako 40 osob, ako aj ďalší, kde dokonca im stínajú hlavy a vodcovia islamského štátu preukazujú svoju silu a voči ich odhodlaniu Európska únia je bezradná. Je to žiaľ dôsledok politiky únie, ktorá E, miesto toho, aby posilňovala e, zjednotené štáty v boji proti terorizmu, túto vojnu e, prostredníctvom e, zvolávania kurióznych vyšetrovacích výborov aj tu v parlamente a tiež špeciálnych funkcionárov, ktorí bojovali s terorizmom, odstavili a tiež ich obviňovali z porušovania ľudských práv a e, toto je proti e, bezpečenstvu a dobru európskych občanov. Akum dom deputát Viktor Bos. Ďakujem teraz poslanec Viktor Bospinaru, dve minúty. Bardzo, Mr. President, thank you so much for your effort to speak Romanian. Ďakujem pekne za vašu snahu hovoriť rumunsky. Komisár. Vážený pán predsedajúci, pán komisár, obiectivele pokiaľ ide o štruktúru, organizáciu, e, aktivít, e, získavanie nových členov a tak ďalej. To všetko je spoločné pre všetkých teroristov. To, to, to je jednoducho sublimácia demokratických hodnôt a ľudských práv. E, kto, terorizmus predstavuje spoločnú horizontálnu cezhraničnú hrozbu a tá stále narastá. Na začiatku roku 2015 sme na globálnej úrovni e, zaregistrovali 139 e, teroristických aktov a z toho 6 v júli. A pritom tu e, nejde len o známe teroristické organizácie, organizácie ako ISIS, Boko Haram, E, alebo Taliban, ale takisto aj solových teroristov, ktorí konajú individuálne na základe vlastnú, vlastného rozhodnutia v Egypte, v Líbii, v Jemene, v Nigérii, v Mali, v Kuvajte. Oni si vybrali nielen veľmi husto obývané a turistické miesta, ale oni jednoducho E, chceli znížiť príťažlivosť týchto miest a chceli e, ešte viac vyzvať poriadkové sily a destabilizovať celé regióny. Obyvateľstvo, dôveru obyvateľstva v medzinárodné spoločenstvo a e, v kompetencie štátu, kde sa tieto fenomény vyskytli táto teroristická hrozba sa nezastavila na hraniciach EÚ. V júni sme videli, že e, vo Francúzsku aj v Rakúsku e, hrozia takéto hrozby a e, vlastne tieto udalosti nám to pripomenuli. Musíme si uvedomiť, že potrebujeme viac koordinácie medzi členskými štátmi, aby sme mohli týmto hrozbám čeliť a potrebujeme aplikovať efektívnym spôsobom strategické ciele boja proti terorizmu, tak ako je to stanovené v bezpečnostnej do, e, doktríne Európskej únie. Takisto sme to pripomenuli aj počas zasadnutia e, Európskej rady, aj v jej odporúčaniach. Takže na rok 2016 by sme mali predstaviť globálnu stratégiu pre celú EÚ. Teraz pán Kán, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Bezpečnosť Európe a v širšom susedstve je výzvou každý deň. Nedávne teroristické útoky e, si vyžadujú našu plnú pozornosť. Znova vidíme, že teroristi nemajú žiadne zábrany, nediskriminujú. Sú to moderní banditi, ktorí zabíjajú moslimov aj nemoslimov. Za posledné týždne zabili turistov v Tunisku, egyptských vojskov na Sinaji, Eh, pakistanských eh, cestovateľov v Kárači eh, a smerujú do Francúzska. Tieto čísla to sú viac než len štatistiky. Pripomínajú nám, že boj proti terorizmu smeruje do Európy a nie je vôbec skončený, ale sú aj dobré správy. Moslimský svet čoraz radikálnejšie sa respektíve čoraz viac e, sa vymedzuje voči takýmto činom. Mali by sme spolupracovať s vládami aj s bežnými občanmi a musíme ich chrániť. Ale samozrejme e, dlhotrvajúce riešenia si vyžadujú čas. Musíme zaručiť e, mier na Blízkom východe, ukončiť boje aj tu v Európe. Nedávne preskumy mien, verejnej mienky um, ukazujú, že takmer 50 uh, britských občanov nezdieľa uh, európske hodnoty. To je uh, skutočne hrozné. Európa musí uh, sa snažiť zabrániť ďalšej radikalizácii našich občanov. Musíme pracovať v našich komunitách a riešiť otázky integrácie a identity a tiež zabezpečiť to, že všetci európsky občania e, budú, e, ich, budú splnené ich e, základné potreby. Akceptujete od pána Karského modrú kartu? Pán Karsky, nech sa páči, môžete vystúpiť. Mikrofón, poprosím. Ďakujem, pán predseda. Mám otázku, ktorá súvisí s um, zosilňujúcou sa imigráciou osôb e, z e, juhu Stredomoria do Európy. Nemyslíte si, že je treba e, obmedzovať toto prisťahovalstvo ako aj teroristickú hrozbu, ktorá predstavujú títo osoby, aby sa neprenášala do Európy? Myslím si, že najlepšia odpoveď na tento problém nie je toto. Potrebujeme sa pozrieť na príčiny, e, prečo je toľko ľudí, ktoré, ktorí e, sú nútení opustiť svoje rodiny, svoje spoločnosti, svoje krajiny. Potrebujeme viac rovnosti, viac um, solidarity. Iba iba takto to môžeme dosiahnuť, nie útokmi na utečencov. Akceptujete aj ďalšiu modrú kartu od pani Winberg? Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne. Um, počuli ste, že všetci musia niečo robiť. To hovoria väčšina ľudí v ehm, tejto snehovni, ale čo sa robí? Nie sú tu žiadne konkrétne návrhy, ako to skončiť, aspoň podľa mňa eh, nie eh, v Švedsku. Eh, sme ehm, dali možnosť týmto prisielacom zúčastniť sa na pracovnom procese na trhu práce a integrovať sa. Nemali by sme sa o to snažiť a e, napríklad e, by sme im e, mali znemožniť možnosť dostať občanstvo, aby už sa nesnažili pristávať do Európy. Odpoveď je jasná. Tí, ktorí páchajú trestné činy, musia za ne pikať. Tí, ktorí sú nevinní, nemali by byť trestaní. Čo potrebujeme urobiť je to, že sa uistíme, že budeme mať také politiky, aby tí, ktorí páchajú tieto trestné činy, nebudú mať na to príležitosť, ale tiež sa uistiť, že tí, ktorí sú usilovní, majú e, príležitosť ukázať, čo v nich je. Ďakujem pekne. Anapirotis Lampros Fontolis. Lambros Fontolis. Ďakujem pekne, pán predseda. Európa bohužiaľ zažíva v poslednom čase vlnu teroristických útokov. Mnohí ľudia prišli o život. A teroristi, e, ktorí konajú v mene e, islamského kalifátu, e, chodia aj po našich uliciach. Musíme prísť efektívnou odpovedou, pretože inak si viem predstaviť, že takéto prípady sa budú opakovať. Zlatý úsvit sa jasne postavil proti tomuto fenoménu. A myslím si, že musíme takto reagovať. Určite hovoríme tu o hneve a oprávnenia aj o bolesti. E, môj e, syn Jorgos Nuvis a jeho re... Európa, κατά της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να επιδεικνύει το κοινό môj e, syn sa stal tiež obeťou teroristov a jeho priateľ tiež. Musíme byť veľmi citlivé, musíme k tomu pristupovať zodpovedne. V prípade môjho syna boli za tým aj politické machinácie a preto sa nekonala e, náležitá, náležité vyšetrovanie, preto my nemôžeme e, teroristov chrániť a skrývať. Ďakujem pekne. A teraz máme čas pre spontánnu rozpravu, catch the eye. Pani Kinga Gönc, nech sa páči. Ďakujem pekne pán predseda. Je našou zodpovednosťou a povinnosťou chrániť dôstojnosť a životy ľudí po celom svete. Útoky, ktorými sme, ktorých sme boli svetkami, sú hrozné vo svojej symbolike aj v skutočnosti. Ukazujú, že sa môžeme stať kdekoľvek, kedykoľvek obeťami. Nie je žiadne vysvetlenie pre takéto útoky a musíme im zabrániť. Musíme spolupracovať a nájsť partnerov, na svete, ako už bolo povedané od zástupky komisie. Musíme nájsť vhodné nástroje, musíme vzdelávať ľudí a mať efektívne orgány činné v trestnom konaní. Musíme zabrániť radikalizácii mladých ľudí, ktorí vyrástli v našich spoločnostiach. A rada by som hovorila o nevinných obetiach, ktorí sú prenasledovaní kvôli svojmu presvedčeniu. A mám tu na mysli kresťanov, mnohokrát deti a ženy, ktorí trpia uh, eh, krutosťami ISIS. A okrem straty na ľudských životoch by sme mali hovoriť tiež eh, o pomníkoch a pamätihodnostiach eh, tisíc ročných, ktoré boli zničené. Celé ľudstvo utrpí pri tomto straty. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo. Mm, teraz pán poslanec Claudio Fronslika. E, ďakujem pekne, pán predseda. E, kvôli teroristickým útokom e, sveta Európa ehm, má pred sebou veľmi vážne bezpečenie a myslím si, že e, táto globálna hrozba sa má riešiť globálne a na európskej úrovni musíme prieť akékoľvek možné opatrenia, aby sme zabezpečili bezpečnosť a ochranu našich občanov a podporili budovanie cezhraničnej reakcie na ehm, tieto teroristické hrozby. Teroristi e, chcú podkopať naše e, spoločnosti a náš spôsob života. Je to priamy útok na hlavné hodnoty EÚ, demokraciu, právny štát a rešpekt rešpektovanie základných práv občanov a jednota v rôznorodosti a hrozba voči bezpečnosti, mieru, stabilite a prosperite, eh, k, ktorú Európska únia a integrácia sa snaží priniesť svojim občanom. Myslím si, že prevencia boj proti terorizmu musí zabezpečiť, že bezpečnosť ľudské práva a mm, vymáhanie zákona um, budú sa zemne doplňať a e, že bezpečnostné e, sily um, budú riešiť teroristické hrozby po celom svete, ako aj ich príčiny. Ďakujem. Teraz pani Tomašič, nech sa páči. Hvala lijepa. Teroristički napadi koji su dva... teroristické útoky. ...izvedeni u Francuskoj, Tunisu i Kuvajtu jasan su znak da je nekoć vanjska... Vo Francúzsko, e, v Kuvajte a v Tunisku boli útoky, ktoré jasne ukazujú, e, že e, vonkajšie hrozby sú teraz aj vnútorné hrozby v Európe a v Tunisku efektívne využili slabosti a my sme meky voči tým, ktorí boli vychovaní v nenavisti voči západným hodnotám hodnotám. Dnes e, Európa e, len e, zahambenie presadzuje svoje kresťanské hodnoty, ako keby sa za nich hambila. A E, teraz e, s e, násilím chcú bojovať proti našej identite a my napriek tomu tieto osoby sem pozývame, vítame ich a podporujeme ich. Mali by sme sa zasadiť o to, že tí ľudia, ktorí chcú druhým škodiť, nemali v EU žiadne práva a aby sme sa odhodali preto, že nebude pre nich v Európe žiadne miesto. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o európske hranice, tak vidíme, že hneď za nimi e, arabský svet čelí konfliktom. E, veľa ľudí a veľa pamiatok vzniklo, zaniklo v Sýrii, v Líbii. My všetci sme e, cieľ, cieľom teroristov, či sú už moslimovia, kresťania alebo ktokoľvek. Terorizmus eh, ohrozuje našu bezpečnosť, preto musíme zmobilizovať všetky naše síly, aby sme obnovili stabilitu v celom svete. My musíme čeliť výzvam, s ktorými sme teraz konfrontovaní. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme bojovali proti terorizmu. Nemôžeme zostať izolovaní ani sa izolovať. Práve naopak musíme sa snažiť o viac demokracie a vybudovať lepšiu mnohokultúrnu spoločnosť. Ďakujem a teraz ide procedúra Catch the Ace. Pán Kastaldo, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nedávne tragické teroristické útoky, ku ktorým došlo v rôznych krajinách sveta, nás musia viesť k ďalším úvahám. Takmer na každej plenárnej schôdzi hovoríme o terorizme. E, máme vždy dve cesty, medzi ktorými si môžeme vybrať. Na jednej strane si môžeme sa oddávať ilúzii, že sa uzavrieme sami do seba, a nahovárať si, že takto môžeme zabezpečiť svoju bezpečnosť. Takýto postup môže byť samozrejme bezpečný, ale myslím si, že je to ako s tým chlapcom, ktorý sa snažil mušľou vyliať more. Možno by sme mohli podporovať autoritárske režimy a dúfať, že arabský svet si svoje problémy vyrieši sám, ale za to by sme počase museli zaplatiť, alebo sa môžeme tomu podstaviť tvárov v tvár. Umiernený islám tak v islamskom svete, ako aj u nás, sa musí stať našim jediným spojencom. To je jediný spôsob, ako izolovať terorizmus. No a to môžeme urobiť len tak, že sa budeme zúčastňovať politického života, budeme pomáhať vládam, aby bojovali e, proti oblastiam, kde je chudoba, lebo práve tam sa ujíma terorizmus Ďakujem všetkým. A teraz pán Avramotopoulos za zelených. Vážení europoslanci, rád by som sa vám všetkým poďakoval za to, že ste mi dali príležitosť eh, reagovať a predstaviť vám reakciu na nedávne teroristické útoky a na eh, teroristickú hrozbu. Bohužiaľ, po dlhý čas toto už je a ešte bude kľúčová otázka pre našich občanov. Som vám veľmi vďačný, že ste e, zaradili tento bod na program tohto týždňového plenárneho zasadnutia. Za posledných 6 mesiacov táto, tejto komisii sa podarilo predložiť a implementovať súbor konkrétnych opatrení na boj proti tejto hrozbe. Potrebujeme spojiť naše sily, aby sme zabezpečili plynulý e, plynulú a neustálu implementáciu týchto návrhov, e, pričom sa bude, budú plne rešpektovať e, základné dokumenty a ľudské práva. Niektorí z vás spomenuli Západný Balkán. Rád by som vás uistil, že Tiež v otázkach bezpečnosti Západný Balkán je našim kľúčovým partnerom. Stabilita v tomto regióne je nesmierne dôležitá. Implementujeme cielené kroky v boji proti radikalizácii, boji proti tiež e, e, zbra- boji proti obchodu so zbraniami e, spoločne s Europolom. A samozrejme, zamerali sme sa na Tunisko. To je prírodzené. Počas e, úvodného vystúpenia som e, hovoril o Tunisku, že majú našu plnú podporu, sú našimi partnermi. A v rámci revízie európskej susedskej politiky neustále vyvíjame cieľené politiky v spolupráci e, s touto krajinou. Spoločne na tom pracujeme s pani Mogherini a s komisárom Hánom a už sme začali dosahovať aj výsledky. Som si istý, že viac sa spomenie v budúcej nasledujúcej rozprave. Rád by som zopakoval, že sme odhodlaní spolupracovať s radou, samozrejme aj s parlamentom v tejto otázke a skutočne sa spolieham na vašu podporu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz v mene rady pán Šmit. Vážený pán predseda, dámy a páni, myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že situácia je naliehavá. My musíme zintenzifikovať našu spoluprácu v rozličných oblastiach a prijať potrebné opatrenia, zároveň represívne, ale aj preventívne. Rovnako je potrebné zabezpečiť systematický koordinovaný prístup. A tiež chcem povedať, že nemôžeme upadnúť do stigmatizácie, vylúčovania, eh, kseno alebo homofóbii, pretože eh, tým by sme len pristúpili na hru tých, ktorí podporujú terorizmus. My musíme aj naďalej podporovať tretie krajiny, kde, s ktorými spolupracujeme v boji proti terorizmu. Mali by sme vypracovať koordinovaný akčný plán a vy, tak ako to povedal pán komisár, budete mať rozprávu o politike susedstva a takisto aj o krajinách ako Tunisko, ktoré sú mimoriadne zraniteľné a ktoré treba aktívne podporovať. E, práca oddelenia, ktoré e, sleduje obsah internetu a Európske centrum boja proti terorizmu sú tiež veľmi užitočné nástroje a treba ich rozvíjať. Dovolte mi ešte, aby som povedal, že my urobíme všetko preto, aby sme dosiahli E, dohodu ohľadne PNR európskeho v priebehu nášho predsedníctva. Vedzte, že predsedníctvo bude pracovať na tejto veľmi dôležitej a citlivej téme zároveň v úzkej spolupráci s vašim parlamentom a my e, rátame s vašou podporou. Ďakujem. To je téma Ďakujem a teraz ďalším bodom nášho programu je vyhlásenie podpredsedničky Európsky komisia,